emisí e, z ľahkých osobných vozidiel a z komerčných. V mene výboru pre životné prostredie vystupí pán Javor. Máte 3 minúty, nech sa páči. Yes, please. Please? Yes. Yeah, okay. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pani predsednička, pani komisárka, kolegyne, kolegovia, v mene výboru NV by som rád odprezentoval túto námietku podľa článku 106 o emisiách ľahkých osobných a užitkových vozidiel, tzv. štandardy Euro 6. Zvyčistenie vzduchu spôsobuje eh, viac eh, než 340 tisíc úmrtí v EÚ, 940 miliard eur ročne. To sú eh, s tým súvisiace odhadované škody z zdravotníckej oblasti. NOx sú jedným z hlavných znečisťovateľov vzduchu, spôsobuje to astmu, rôzne respiračné choroby, rakovinu, plúc a ďalšie problémy. Emisie NOx sú za 75 tisíc predčasnými umrtiami v EÚ. Čiže takéto vozidla, keď tu hovoríme, sú hlavným zdrojom NOx emisí a asi 80 mg na kilometr, to je e, bežný priemerný, bežná priemerná emisia e, pri bežnom využívaní takýchto vozidiel. No a e, v tejto námietke ide o RDE testy v súvislosti s obmedzením emisí NOx z takýchto vozidiel. Nariadenie komisie by podľa nášho názoru viedlo k de facto e, bianko šeku výnimke e, z tohto nariadenia, e, čo nie je v súlade s E, nariadením 715 roku 2007 a myslím si, že je to prekročenie právomoci e, v súvislosti e, s nariadením 296 roku 2005. Envy je proti tomu tramtovanému opatreniu, hlavne preto, lebo by to umožnilo vozidlám emitovať 168 mg na kilometr NOx podľa RDE čo sa bude uplatňovať na všetky nové vozidlá od septembra 2019, 4 roky po tom, čo Euro 6, Euro 6 eh, vstúpil do platnosti, teda eh, tá limitná hodnota 80 mg na eh, kilometr. Toto je vec, ktorá naozaj podkopáva nielen samotné nariadenie, ale myslím si aj dôveryhodnosť Eh, regulačných orgánov EÚ. Uznesenie preto vyzýva komisiu, aby stiahla návrh nariadenia, aby predložila nový návrh do 1. apríla 2016 eh, s tým, že tam eh, zavedú RDE testy, ktoré naozaj umožňa efektívne fungovanie systémov kontroly emisí. Ďakujem. Ďakujem a teraz si v mene komisie vypočujeme pani Bienkovskú. Nech sa páči, pani komisárka. Ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, poslankyne, poslanci, dnes ide o zavedenie nových postupov emisných hodnôt vozidiel. Viete, že toto je otázka, ktorú zabráme už dlho, ale aféra Volkswagen tomu pridala ešte na naliehavosti, takže by som sa chcela dnes zamerať na dopady toho rozhodnutia, ktoré bolo prijaté. My si uvedomujeme, že laboratórne testy nie sú spolahlivé. Momentálne dýzlové vozidlá NOx emisie, to je asi 400 eh, mg na kilometr priemerná hodnota. To je 4 či 5 násobok toho, čo zaviedlo e, euro 6 ako emisný limit. E, čiže chceme, aby sa regulačný rámec e, podstatne zmenil. Samozrejme, že to bolo zložité, ale pošli sme riešenie, ktoré je jedinečné a ktoré naozaj pomôže dosiahnuť ten cieľ. Sme naozaj prví celosvetovo, alebo budeme prví, čo zavedieme emisné testy vychádzajúce zo skutočných podmienok jazdy na skutočných cestách. Naše riešenia zmenia úplne od základov e, meracie systémy. Už nebude e, možné nejako podvádzať pri tých emisných testoch. Členské štáty sa dopracovali k e, kompromisu zníženie na 168 mg na kilometr v prvej fáze to je september budúceho roka a potom do januára 2020 dôjde k ďalšiemu zníženiu na 120 mg na kilometr. Ešte si uvedomujete, že pôvodný návrh komisie bol oveľa ambicioznejší. Ja som opakovane povedala, že som chcela e, prísnejšie faktory konformity, ale členské štáty sa nám presvedčiť nepodarilo napriek tomu. Napriek tomu, a to zvorazňujem, považujem túto dohodu za podstatný pokrok, e, pretože emisie NOx e, naftových vozidiel na e, cestách uvedomujeme si a tlačíme automobilový priemysel, aby vyvíjal úsilie produkovať čistejšie vozidla a s cieľom dosahovať naše spoločné environmentálne ciele. Potrebujeme nové pravidla, potrebujeme ich čo najskôr a práve preto je potrebné a žiadame vás o súhlas e, s návrhom komisie, aby sa naozaj zaviedli e, testy skúšky RDE e, v EÚ. Ale ako som spomínala, toto nie je konečná. RDE je iba jednou súčasťou celkového balíka. Chceme znižiť emisie NOx v najväčšej možnej viere, miere, pardon, ak to umožní technický pokrok, tak by sme chceli dospieť k hodnote 80 mg na e, kilometr. E, takže máme tu takú výročnú revíznu klauzulu. To znamená, že od roku 2020 e, emisné limity bude možné naďalej upravovať, ak technológia bude zrela. Ak teda komisia bude toho názoru, že tá prenosná meracia technika eh, je v takom stave, že umožňuje presnejšie meranie emisí roku 2020, tak budeme mať naozaj právnu možnosť eh, tie limity eh, vo väčšej miere znížiť až na tých spomínaných 80 mg na kilometr. S touto prácou by sme chceli začať už koncom tohto roka a naozaj tento časový limit je e, realistický pretože e, výrobcovia e, prichádzajú s dizajnom naozaj vo veľkom predstihu, takže tých 5 rokov, alebo to, čo príde na trh o 5 rokov, je predmetom dizajnu už teraz. Čiže toto je naozaj návrh, ktorý naozaj prináša právnu istotu a stimuli pre automobilový priemysel, aby tento prichádzal s vozidlami s oveľa nižšími emisnými limitmi, než, to, než aké sú súčasné. Komisia eh, predloží eh, tretí eh, balík o emisnom testovaní s cieľom zvýšiť transparentnosť. Tie konf- faktory konformity bude, mus- bude potrebné vykazovať na certifikátoch konformity, čiže komisár bude presne eh, vedieť, aké emisie kupované auto produkuje. Ďalej, eh, systém typového schvalovania, tento chceme zlepšiť, kontrolné orgány, eh, chceme zvýšiť ich nezávislosť. Text dám kolegom k dispozícii už budúci týždeň Členské štáty budú musieť e, zlepšiť postupy, posilniť e, svoj systém a komisia bude možnosť vyjadrovať sa ku korektívnym opatreniam uplatňovaným zo strany členských štátov. Systém výmeny informácií a spolupráca medzi vykonávacími orgánmi v členských štátoch, toto plánujeme posilniť. Prípad Volkswagen ukázal, že členské štáty nereagujú koordinovane, čiže chceme prinútiť členské štáty, aby dohľad nad trhom prebiehal naozaj efektívnym spôsobom, aby tie kontroly naozaj boli efektívne pri uvádzaní eh, vozidel na trh schvaľovanie e, vozidiel. E, toto je oblasť, ktorá si zaslúži e, posilnenie, lepšie kontroly kvality, lepšia spolupráca a lepšie, silnejšie pravidlá pre výkon, vynúcovanie výkonu pravidiel. Typové schváľovanie e, sa musí zlepšiť. E, e, na tomto stojí a padá úspech nášho automobilového priemyslu. O tom sme sa dohodli. Potrebujeme teda nové pravidlá pre typové schváľovanie a emisné kontroly, emisné skúšky a ešte euro 5-6 návrhy. V rade sa momentálne diskutuje o revízii týchto dokumentov toto súvisí so zavadaním teda e, systému RDE. Delegované právomoci, ktoré dostane v tejto súvislosti komisia, sú predmetom diskusie. Cieľom je e, mať e, naozaj rýchlu, plynulú implementáciu týchto postupov. Veľmi radi budeme spolupracovať s vami, ako aj s radou, aby sme sa dopracovali k vyváženému riešeniu keďže chceme dosiahnuť naše environmentálne ciele a sme naozaj odhodláni inštitucionálnu rovnovahu aj dodržiavať. Ja viem, že toto je vec, dôležitá aj pre vás. Vážené poslankyne, vážení poslanci, ja eh, dúfam, že som vám jasne ukázala, eh, že toto neberiem na ľahkú váhu, že chcem, aby to bolo eh, celé veľmi koordinované, veľmi komplexné. Chcem naozaj povedať výrobcom aut, že keď nebude žovať pravidlá, ehm, že potrebujeme obnoviť efektivnosť právneho systému tak, aby sme chránili ako spotrebiteľ, tak aj naše životné prostredie. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka. Teraz začíname e, rozprávu politické skupiny. E, slovo dostane ako prvýrečník pán Belet. Ďakujem pekne e, pani predsedajúca, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Vieme všetci, o čo tu ide. Chceme, aby sa emisie NOx znížili zacieleným a rýchlým spôsobom, čo najrýchlejšie a dnes pani komisárka to práve potvrdila. E, v priemere európske auto 4 až 6 krát vypúšťa viac znečistenia, ako je predpísaná norma, takže všetci súhlasíme s tým, že je nevyhnutné znižiť emisie. Po druhé, RDE testy, čiže nové testy emisí, ktoré majú e, zistiť v reálnom čase, tieto treba zaviesť sú dôležité a tieto právomoci musia byť zavedená. Pani komisárka, vy ste povedali, že e, onedlho nám predložíte legislatívny návrh o e, typových e, skúškach. Tu je dôležité, aby národné kontroly boli nezávislé, aby boli robustné a boli vysokej kvality. To je absolútne nevyhnutné. Diskusia o delegovaných, respektíve Eh, vykonávacích aktoch. Budúce eh, revízie eh, budú zahrnuté i do parlamentu a my by sme chceli, radšej by sme uprednostnili delegované akty. A napokon smart car, výrobcovia inteligentných aut nebudú čakať, oni budú iniciatívni a začnú prispôsobovať svoje auta, aby prispôsobili svoje technológie zdraviu všetkých. Ďakujem pekne. Pán Belet. Eh, modrá karta od pána Sányho. Akceptujete? Pán Zany, nech sa páči. Položte otázku. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, a ďakujem pekne i kolegovi. Ja som jednoznačne za striktné pravidlá a za to, aby tieto pravidlá boli dodržiavané, ale pomo- pomôžte mi rozhodnúť sa, boli tie pravidlá príliš prísne, alebo priemysel ich e, nedostatočne dodržiaval. Ďakujem. Pán Zány, uh, vážení kolegovia, neviem, či je to úplne relevantné, ale myslím, že najdôležitejšie je, a že záver vyvodzujeme z reálnej situácie e, vzhľadom k tomu, čo sa stalo v minulosti, škandály, ktoré nastali. Myslím, že na základe tohto sa musíme poučiť. E, dôležité je, čo som povedal. Poprvé, aby e, emisie oxida dusnatého čo najrychlejšie klesli a myslím, že jeden zo záverov bude, a to je i dnes jasné, že typové skúšky, typové schvalovanie, tento systém musí byť zlepšený, musí existovať robustné, nezávislé kontroly pri týchto typových schvalovaniach. To si myslím, že je potrebné a k tomuto bude viesť i výsledok, eh, aby sme situáciu vo verejnom zdraví zlepšili. Ďakujem pekne, pán Belet. Zdá sa, že ste populárni vo vašich myšlienkách, pán Stas sa chce tiež vám tiež položiť otázku. Akceptujete? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, pán Belet, ja by som sa chcel spýtať, aká je pozícia vašej skupiny. Aká bude pozícia vašej skupiny? O dva týždne budeme o tejto námietke hlasovať. Bude vaša skupina hlasovať v mene v verejnom záujme, v mene zdravia? Budete hlasovať za riešenie tohto problému? a požiadate komisiu, aby prijala reálne riešenie, pokiaľ, eh, si to, pokiaľ to neschválite, tak si vyberiete opak, budete hlasovať za zvýšenie emisie z 80 na 168. Eh, takže čo bude robiť vaša skupina? Pán Belet, nech sa páči, ďakujem. Ďakujem pán Stajs za vašu otázku. Pán Stajs, čo urobí naša skupina? To bude eh, verejný záujem. Počuli sme pani komisárku, povedala, že dízlové auto o 4 krát viac vypúšťa ako maximum, ktorý bol povolený a schválený pred 4 rokmi. Takže o 1,5 roka uvidíme redukciu, e, zníženie e, limitov oxidu dusnatého, takže musíme sa pozrieť na reálne emisie, na súčasné NOx emisie a musíme si ich porovnať s návrhom a to bude predstavovať minimálne 30-percentné zníženie o 1,5 roka a potom ďalšie zníženie do 2 rokov. Ďakujem pekne, slovo dostane pani Van Bremt. Ďakujem pekne. Pani predsednička, nadviažem na predrečníkov. Nechcem teraz sa hadať o tom, prečo je dôležité mať konečne reálne testy emisí pri eh, reálnej jazde, ale pani komisárka, chcem to povedať úplne jasné. Hlasovali sme za návrh a dali sme vám istý čas, aby ste prezentovali niečo lepšie ako to, čo bolo dnes. Ja nemám pochybnosti o vašich dobrých zámeroch, ale potrebujeme ambicioznejšie návrhy mať na stole. To, čo v súčasnosti máme, je nepriateľné. E, istý technický výbor bude príjmať rozhodnutia o normách, a takže ja by som chcela, aby ste si veľmi dobre premysleli a prišli s dobrým návrhom, keďže je to mimoriadne dôležité a musíme rešpektovať normy, takže budete mať ešte trošku viac času a, a chcem vás poprosiť, aby ste niečo ambicioznejšie predložili. Ďakujem, pani Gerling. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že všetci súhlasíme s tým, že to, čo chceme, je lepšia kvalita ovzdušia. Chceme, aby sme mali uh, rea, test, testy rea, za reálnej jazdy. Eh, a samozrejme existuje množstvo technických detailov, na ktorých sa treba dohodnúť, ale tá zásadná dohoda je na stole z 28. októbra. Táto dohoda predstavuje skutočnú zmenu. Do roku 2020 budeme mať uh, garantovaný 1,5 faktor konformity. Keď sa pozrieme na niektoré vozidla, e, ktoré prekračujú limity tých 80 mg 5 až 6 krát, ako môžete nevyužiť príležitosť obmedziť to na 120 mg. Ľudia v Európe s respiračnými problémami e, spojenými so znečistením si to zaslúžia. Viem, že všetci chceme mať faktor 1, áno, my všetci chceme a viem, že je tu záväzok zo strany komisie i členských štátov, že do istého dátumu sa to dosiahne. Takže pokiaľ táto výhrada to nedostane, tak e, môže to viesť len e, na omeškanie, ktoré bude trvať mesiace až roky. To môže ohroziť zdravie desiatok tisíc Európanov. Takže využíme túto príležitosť a dohodnime sa, kedy sa dostaneme k tomuto faktoru konformity 1, e, ďalej zvýšenie E, nájdenie kompromisu a riešenia a zvýšenie kvality života pre našich obyvateľov. Ďakujem pekne, pán Gerbranov. Ďakujem. Gerbrandy. Ďakujem pekne, pani komisárka, za váš príspevok. Na úvod by som rád zdôraznil e, skutočnosť, musíme ju znova a znova opakovať, nesmieme na to zabúdať. Chcem zdôrazniť, ako dôležitá je táto téma ako živá je táto téma pre populáciu v Európe. Ľudia chcú čistý vzduch a už e, dosť dlho boli podvádzaní zo strany automobilového priemyslu. E, táto komisia hovorí, že jednou z jej top priorít je lepšia legislatíva a pokiaľ tento návrh je príkladom niečoho, v každom prípade to nie je príkladom lepšej legislatívy. Súčasný návrh nie je založený na ani jednom hodnotení dopadu a Nik eh, nechce prijať politickú zodpovednosť zo strany členských štátov a to si myslím, eh, že je veľkým problémom. Úplne tu chýba rada. Členské štáty poukazujú na Brusel, ale my musíme zase ukázať na členské štáty. Po tretie, dovolte mi vrátiť sa k otázke eh, čistého vzduchu. Pani predsednička, čistý vzduch to je základné právo ale rád by som eh, sa spýtal pani komisárky, ako, ako eh, starostovia miest a eh, mestské parlamenty môžu vyčistiť vzduch, pokiaľ auta jazdia v mestách a zničí si tento vzduch. Mesto Londýn už v januári tohto roka prekročilo, 7. januára prekročilo ročný limit na emisie NOx. 7. januára, ako mes, môže mesto ako Londýn niekedy slúbiť svojim občanom, že budú dýchať čistý vzduch pri takýchto druhoch návrhov. V Holandsku e, sme si vybrali slovo roka a v roku 2015 toto slovo bolo cheating software, podvodný software ktorý e, popisuje nečestné praktiky výrobcov automobilov. Takže tu vidíme, že členské štáty sa snažia presadzovať politiky, ktoré e, môžu viesť k ďalšiemu najhoršiemu slovu za rok 2016. Ďakujem. Slovo dostane pani Kilonen. 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Polovica európskych občanov e, žije v mestách, kde doprava je najdôležitejší faktor, čo sa týka znečistenia vzduchu. Zlá kvalita vzduchu spôsobuje mm, asi 430 predčasných umrtí za rok a náklady 940 miliard eur ročne, e, ktoré vyplývajú z dopadu e, znečistenia na zdravie. Ako je možné teda, že nedosiahneme nedokážeme obmedziť e, emisie oxidov dusíka. Čo sa týka naredenia, e, toto určuje e, limit 80 mg za kilometer, to znamená 80 mg a nie najprv 180 a potom 120. Prekračovanie limitov týchto spôsobom ne je predpokladané v normách Euro 5 a Euro 6. Ja by som bol rada, aby za týchto 10 rokov, e, kedy sa majú naplniť e, tieto naredenia, e, by sme boli schopní obmedziť tie emisie a aby sme dokázali vhodne využiť peniaze e, na zabranenie znečistenia ovzdušia. Ďakujem, pán Ajkau, dve minúty. Mike, yes. You, for... Ďakujem pani predsednička, ďakujem e, komisárovi za to, že opäť vysvetlil tento návrh. E, som tým trošku sklamaný, pretože som očakával tiež, že mm, si vypočujem, aké potenciálne zmeny vidíme v tom návrhu a ja som si vypočul z vášho prejavu, pani komisárka, že už nie je možná žiadna zmena. Členské štáty, ktoré tu nie sú prítomné, eh, schválili, že všetky vozidla eh, môžu eh, vypúšťať 160 mg za kilometr do roku 2019 a vy ste tam spomenuli to len pre nové modely ale musím diskutovať o všetkých vozidlách a to je 2019, ako dobre viete, a tiež i ten faktor zhody 1,5, to znamená zmeniť náš štandard z 80 na 120 a to až počnúc rokom 2021, hoci už v roku 2007 my ako spoluzákondarcovia sme sa rozhodli, že to má hm, klesnúť na 80 v roku 2013. A to sme robili v hm, spolulegislatívnom, spoločnom legislatívnom konaní, ale oni teraz na technickej schôdzi povedali, že táto hodnota teraz môže sa zvýšiť na 120 do roku 2021. Takže dokonca aj hm, keď Eh, obhajujete automobilový priemysel, nemôžeme akceptovať, že na technickom výbore mm, meníme to, čo my sme rozhodli ako spoluzákonodarcovia. A je dôležité si uvedomiť, že teraz môžeme mm, to zlepšiť oveľa eh, lepšie. Dnes eh, mm, novinky z pán Bled, jedno a to Opel jedinou zmenou softveru sa znižili emisie za jeden deň a vy teraz hovoríte, že majú čas na, do roku 2021, aby ste E, tým e, zmenšili návrh, ktorý bol e, rozhodnutý v roku 2007. A vy s tým súhlasíte, komisia sociálni demokrati sa pýtajú jasnú otázku, či bude predložený návrh, nový návrh o faktoroch zhody a my chceme jasnú odpoveď áno alebo nie dnes večer. Is... Ďakujem. ďalej pani Evi, 1,5 minúty. Prezidente. Ďakujem, pani predsednička hoci aj talianská delegácia z hnutia piatich hviezd podporí túto námietku, pretože ide o podvod. Predkladajú nám tu tento balíček, ako keby to bol veľký krok vopred, a ako keby to bolo veľmi ambiciozne opatrenie jediné na svete. Škoda, že v skutočnosti tento balíček umožní autám znečisťovať eh, oveľa viac, ako sú dohodnuté limity. Musíme pripomenúť, že výrobcovia automobilov mali 7 dlhých rokov na to, aby sa pripravili na dodržiavanie limitov za e, skutočných podmienok. No žiaľ, to nebolo dodržané a je nutné, aby komisia čo najskôr navrhla adekvátne seriózne opatrenie na ochranu ľudského zdravia. Ďakujem pani Donanu, jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Toto je naozaj nepríjemná téma. Na jednej strane Európska komisia prišla s dobrým nápadom, e, teda oslabiť e, požiadavky pre takéto motorové vozidlá. Afera Volkswagen či nie, musíme si uvedomiť, že obmedzenia našho obnovného priemyslu už sú teraz veľmi vysoké. No a v kontexte medzinárodnej konkurencie, otvorenia hraníc tých obchodných, e, keď sa pozrieme na dezindustrializáciu, veľkú nezamestnanosť, je potrebné, aby komisia naše záujmy na naozaj hájila. Na druhej strane komisia sa e, snaží obchádzať Európsky parlament. Naše inštitúcie musia vychádzať z dôvery, z transparentnosti, z odpovednosti. Toto je potrebné. A tento parlament má svoje právomoci v tejto oblasti. Naozaj je na čase konať, pretože hospodárska vojna existuje, musíme konať a práve preto my budeme proti tejto námietke. Ďakujem. Teraz má slovo kolega Líze na minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Áno, každý rok eh, zomierajú podľa údajov komisie 400 tisíc osôb e, predčasne vzhľadom na, na znečistenie vzduchu. Mnohé obce a mesta e, majú e, naozaj problém s udržiavaním emisných hodnôt a preto EPP za každým bola za to, aby sme zakročili pr- koreni pri príčine emisí. No a samozrejme, že auta sú jednou z týchto príčin, preto chceme RDE. Naozaj nie je možné, aby tie e, testovacie hodnoty e, z laboratória e, boli úplne iné ako to, čo sa dosahuje priamo na cestách a to spôsobuje problémy. No ale pokiaľ ide teda o konkrétne pretavenie tohto všeobecného vyjadrenia, no väčšina vo výbore MV povedala, tento návrh nie je dostatočne prísny a preto budeme proti a podľa môjho osobného názoru sú na to aj dobré dôvody, eh, hlavne eh, preto, to, že kráľovstvo Grow 1,6 a 1,2 pôvodne navrhovalo takéto prísnejšie hodnoty koeficientu. Ale my môžeme povedať iba áno alebo nie a ja z mnohých rozhovorov aj od eh, mnohých zastupcov v Rade ministrov viem, že to nebude tak, že keď odmietime tento návrh, že okamžite automaticky výsledky príde prísnejší. možno to byť k tomu, že nebude absolútne žiadny výsledok a preto EPP je za kompromis. Za kompromis, ktorý pôjde na prospech obciam, ľuďom, zdraviu dá nám určitú plánovaciu istotu a dôležitou súčasťou e, tohto kompromisu musí byť prísnejšie schvalovanie e, typové a kontroly e, na cestách. A ja dúfam, že sa nám podarí na takomto kompromise v najbližších dvoch týždňoch dohodnúť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Grote, na minútu nech sa páči. Ďakujem pekne. Nemecké mesta, to je krajina, kde ja žijem, tak tam sú veľké problémy eh, s limitnými hodnotami. A čo ja mám povedať eh, tým eh, starostom, pokiaľ ide o tento návrh, ktorý tu máme, zhoršujúce faktory, úplné podkopávanie od euro 16 k euro 5. A preto, preto očakávame, ak teda bude nejaký kompromis, ak môže byť nejaký kompromis, a ja na tom pracujem a ja si takýto kompromis želám, ale kladieme si kedy e, skončíme s faktorom konformity, s tým zhoršujúcim faktorom. Čo mám povedať starostom? Bude to trvať 20 rokov? od roku 2007 roku 2027, alebo e, pani Bienkovská, aký si predstavujete ten konečný dátum? A Ďalšia vec, nebýmate prosím riziko, že možno pri pridržiavaní eh, hraničných hodnot eh, kvality, eh, kvality vzduchu, že tu je možno riziko z ťažnosti alebo žalú, ako v prípade endokrinných, endokrinných disruptorov. Čakáte takéto niečo, alebo máte pocit, že vám to nehrozí? Toto je dôležitá téma. Naozaj tu teraz diskutujeme, ale rada tu nie je, veď toto je naozaj hamba. Je to hamba, že tu rada nie je prítomná. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Precel, ako ďalší, máte minútu, nech sa páči. Pani predsednička, pani komisárka, kolegyne, kolegovia, zníženie emisí oxidov dusíka, toto je cieľ, ktorý máme všetci a v tomto smysle vystúpili aj všetci rečníci. Napriek tomu tu dnes ale Eh, odznelo veľa slov na adresu automobilového priemyslu. Ale dámy a páni, toto nie je vina ich, že tie pravidlá sú také, aké sú, teda že typové schváľovanie sa deje v laboratóriu, hoci auta veľmi zriedkavo jazdia v laboratóriách. Nejde o podvod automobilového priemyslu, ako tu vystúpili mnohí rečníci. Nie ide o neschopnosť, neschopnosť politikov zaviesť také testy pre automobilový priemysel, ktoré budú blízke realite a vyžadovať ich dodržiavanie. Dámy a páni, keď sa do budúcna dohodneme na takomto niečom, tak myslím, že naozaj niečo dosiahneme. Ale ako povedal kolega Belet naozaj veľmi správne, on hovoril o inteligentnom atomovom priemysle, hovoril o inteligentnej Európskej komisii, no ale mm, o tom tu nikto nehovoril. Ďakujem pekne. A teraz pán Torvalc na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. Dovolte mi e, položiť naozaj veľmi zásadnú otázku, ktorou sa ja zaoberám. O demokratickom postupe bežne sú tými odpovednými e, tí úradníci a týmto sa podkopávajú základné demokratické princípy a komisia sa snaží takéto niečo presadiť. E, komisia hľadá riešenia, Ide tu o emisné hodnoty, ale keď sa pozrieme na Volkswagen, tam došlo k nejakým podvodom možno sa tam mala prevziať väčšia miera zodpovednosti aj v rámci legislatívy a legislatívcov. Čiže poprosím komisiu, aby nám povedala, aké možnosti existujú a ako toto vylepšiť. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne. Teraz zostáva slovo pani Deli. Drahé kolegyne, kolegovia, rozhodnutie z oktobra minulého roka je naozaj škandálozne. Takto potichučko Slovensku eh, znižujeme eh, limity pre automobilových producentov 110 eh, veď to je naozaj škandál a Európsky parlament dokonca potvrdil jeho pravnodelne, že je to ilegálne, ide o porušenie, totálne porušenie nielen európskej legislatívy, ale aj právom Európskeho parlamentu, ktorý je spoluzakonodarcom e, v oblasti environmentálnych e, noriem e, proti znečisťovaniu na prospech verejného zdravia a tak ďalej. Nie, my nemôžeme slúžiť automobilovej lobby. Nemôžeme byť komplicmi eh, v takýchto podvodoch. Naopak, členské štáty, komisia aj parlament eh, musia dať eh, prioritu spotrebiteľom a životnému prostrediu. Takéto škandálne rozhodnutie musíme naozaj zamietnúť. Poprosím komisiu aj radu, aby konali rovnako a aby sa pustili do prípravy skutočných kontrol, homologizácie naozaj nezávislým spôsobom, tiež aby boli skutočné testy v reálnych podmienkach a to čo možno najrychlejšie.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 Teraz dostáva slovo pán Jalk. Máte minútu. Pani predsednička, drahé kolegyne, kolegovia, pani komisárka. Škandál, ktorý vypukol v septembri v Apollo priemysle v Nemecku, naozaj ukázal, že je tu veľká nerovnováha medzi e, normami a realitou, teda normami emisí a realitou v Apollo priemysle. Navrhovatelia e, tohto uznesenia vychádzajú z nákladov pre verejné zdravie, ako aj z nedostatku nedostatočností a noriem, ktoré platia a naozaj ide o ďalší zákrok proti automobilovému priemyslu, k ktorý sa zatiaľ um, vyhýbal um, prioritarizácii, uh, prioritarizácii uh, ekologických aspektov. <laughs> Vedie to však k oslabeniu nášho priemyslu na prospech toho uh, amerického. Takže musíme si uvedomiť, že toto je vec, ktorá nám škodí. Toto sú veci, na ktoré je potrebné jasne poukázať. No a keď sa pomáte z komisie, toto je podľa nás, podľa nás to menšie zlo a my myslím si, že detailnosť je často odporcom e, zlepšovania. Ďakujem pekne. Teraz pani Grostet, ďakujem pekne. My všetci dobre vieme, že automobilový sektor musí sa naozaj e, snaží vyvíjať úsilie na zníženie emisí e, znečistujúcich e, vzduch. K tomu platí aj NOx. Testy v laboratóriách neboli transparentné, neboli realistické. To je ne priateľné, pretože naši občania musia vedieť, akú kvalitu má vzduch, ktorý dýchajú. A práve preto je dôležité uplatňovať e, povinne e, testy RDE pre každé motorové vozidlo. To je naozaj veľký pokrok, takéto niečo. No ale e, pokiaľ ide o moju osobu, ja budem proti, tomuto námietku, proti tejto námietke, pretože e, to hlasovanie by e, v značnej miere oddialilo uplatňovanie tých testov RDE, ktoré sú spolahlivejšie. Toto je naozaj svetová, svetové prvenstvo, čiže je potrebné, aby sa tieto testy uplatňovali čo možno najskôr. Chceme naozaj rovnováhu, rovnováhu medzi ochranou zdravia našich občanov ale chceme zároveň zachovať budúcnosť eh, nášho európskeho automobilového priemyslu. Prijatie námietky by eh, teda neprinieslo žiadne okamžité riešenie, ostal by zachovaný statút eh, quo, preto to riešenie musia čať zamietnutím tej námietky revízia konformity o 4 roky, aby sme mohli byť ešte prísnejší pri znižovaní emisí z automobilového priemyslu, ale toto sa dá robiť iba ruka v ruke s týmto sektorom. Musíme podporiť v tej transformácii hodnoty a musíme sa uh, e, to že že limitné hodnoty sa zadržiavajú. Je to otázka dôvery. Dôveru je potrebné znova získať. Naši občania musia dôverovať a zároveň tu musí byť dôvera v budúcnosť priemyslu, ktorý je naozaj hospodárstva a preto chceme, aby komisia prijala naozaj veľmi prísne, silné pravidlá, aby sa lepšie uplatňovali tieto testy, aby sa to lepšie kontrolovalo e, vo väčšej nezávislosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz ďalšia rečnička, pani Dali. Na minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Niekedy si kladiem otázku, kde to žijeme, ako by sme žili na dvoch rôznych planetách. Veď už je to takmer 9 rokov, odkedy sa prijala táto legislatíva. No a teraz máme technický výbor zložený z expertov. Eh, tento im povedal, že je to naozaj v poriadku, že motorové vozidla eh, budú eh, emitovať emisie dvojnásobné porovnaní s tou hodnotou z 9 rokov. Je to technicky výborne. Ja považujem skôr za politicky. Úloha politikov spočíva v tom, aby občania ehm, mohli žiť v istote. Ja, ja mám otázku na členské štáty, rada tu nie je, ale obraciam sa na európskych lídrov. Ste ochotní tomu tlaku odolať, e, tlaku na zvyšovanie emisí v porovnaní s mytnými hodnotami? chceme e, umožniť autám naďalej e, takýmto spôsobom znečisťovať. Naozaj nie je na čase podriadiť sa e, lobby 9 rokov na samoreguláciu priemyslu, to predsa stačilo, nedošlo k tomu. E, takže aké záruky máme, že sa to stane v budúcnosti? Ďakujem. A teraz dostáva slovo pán Kramer na minútu. Nech sa páči. Pani predsednička, pani komisárka, už roky sme vedeli, že sa klame, že sa podvádza, že sa falšuje. Hovorili sme to komisii, členským štátom a nič sa neudialo. A nešlo o otázku techniky, techniku máme, išlo o otázku peňazí, ktoré sa takto dali ušporiť. A hlavne v prípade naftových vozidiel, ktoré v mnohých krajinách sú dotované, Napriek tomu sa to udialo v Nemecku. Za liter naft platíme 18 centov menej eh, než za benzín. Eh, dnes je to menej ako 90 centov za liter. To sa dá zmeniť. A kedy, keď nie teraz? Eh, týmto smerom sa uberajte ten, kto e, nepodvádza, ten nemôže byť za hlupáka. Nie všetci podvádzali, boli tu takí, ktorí sa držali naše legislatívy a týchto predsa nemôžeme teraz e, trestať. Trestať musíme tých, e, ktorí podvádzali, ktorí klamali, ktorí falšovali. Hm, takže žiadne prekračovanie hodnôt, ktoré sme spoločne dohodli a návrh komisie je potrebné vrátiť zamietnúť. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán eh, Šváb na minútu a pol. Pani predsednička, dovolte mi, aby som eh, v prvom rade zdôraznil to, že zníženie emisí NOx to nikto nespochybňuje. Naopak eh, sme všetci zajedno v tom, že to musíme dosiahnuť a že musíme naozaj cieľene takto pracovať. Ale dnes nejde o nejakú náhradu škody, ktorých boli týmto postihnutím. Toto je dôležitá téma, ale dnes hovoríme o otázke toho, či ten ten právny akt, ktorý navrhuje komisia, či sme za alebo proti. Ja si myslím, že sa na to musíme pozrieť realisticky. Keď to odmietneme, ako to, ako to navrhujete vy, tak e, si nemôžeme byť istí, že životné prostredie na tom bude lepšie. Je tu naozaj riziko, že ten e, ďalší právny akt príde neskoro, oveľa neskôr. No a potom budete musieť vy vysvetľovať, prečo chcete do tohto rizika pustiť. My si myslíme, že áno, tento návrh nie je uspokojivý, ale je to ten najlepší krok, ktorý teraz môžeme urobiť. E, preto vás poprosím, zamyslite sa nad tým, či by ste uh, sa nemohli pridať k nám. Toto nie je jednoduchý krok, áno, vy ste hovorili o tom princípe a ja to chápem. My tiež nechceme, aby tí, ktorí sú slušní, aby títo boli za hlupákov. Uh, a myslím, že tých zlepšení uh, ešte tam je veľa, ktoré sa dosiahnuť, ale kolegyne, kolegovia, pani komisárka, to sa týka nielen homologizácie, ale aj ďalších oblastí kde ten dohľad musí byť eh, prísnejší, členské musia lepšie spolupracovať aby naozaj eh, to, čo uvádzajú výrobcovia, bolo platné. Za toto chce bojovať EPP a nielen v prípade e, povolovacích, schvalovacích konaní, ale aj v iných oblastiach. E, takže poprosím komisiu, aby sa naozaj snažila o e, takú úpravu, že teraz teda príjmeme tento právny akt a budeme sa snažiť dosahovať riešenia, pohľad riešenia aj na tie ďalšie problémy. Takže prosím kolegov o podporu. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo pán Denis na minútu. Ďakujem pekne. O rozhodnutí, o ktorom diskutujeme, ten bol prijatý rovnaký deň, ako kedy parlament prijal jasné rozhodnutie o ambicióznych cieľoch národných emisí. Bolo to nám prezentované ako technická zmena, ale v skutočnosti to bola politická zmena. Špinavý vzduch zabíja. Teraz si naplneno uvedomujeme, do akej miery zabíja špinavý vzduch, znečistený vzduch našich občanov. Ale už v roku 2006 existuje, existujú rozdiely medzi laboratórnymi cestami, e, testami a reálnymi meraniami. V roku 2011 to už komisia uviedla, nemôžeme mať situáciu, kde takmer dekádu po úvodnej správe musíme si uh, zvoliť medzi E, omeškaním týchto reálnych testov a štandardami, o ktorých sa už rozhodlo medzi týmto parlamentom a komisiou. Pani komisárka, nemôžeme opäť e, príjmať v poslednej minúte rozhodnutia za zatvorenými dverami. Musíme mať proces zabezpečenia čistného, čistého vzduchu e, so zodpovednosťou parlamentu. Ďakujem. Pán Vandenkap, 1,5 minúty pani e, predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že nesmieme e, obchádzať túto otázku dnes. Rok 2015 bol zlým rokom pre európsky automobilový priemysel. Spotrebitelia a verejné orgány majú právo na dobré informácie, na poctivé informácie o čistom vzduchu a podľa mňa centrálna otázka je, ako vyriešime tento problém v budúcich rokoch, Kolegovia pán Belet a Liza už eh, prezentovali pozíciu EPP. My chceme mať časový harmonogram veľmi časovo nabitý, aby sme zabezpečili tieto, eh, tieto testy. Po druhé, kompetencie národných orgánov pri schvalovaní typových skúšok Môže komisia dnes uviesť jasný časový plán, čo chce urobiť so zahrnutím špecifických krokov, pretože viem si dobre predstaviť, že kolegovia e, na tejto strane parlamentu už stratili trpezlivosť, no musíme byť realistickí. Existuje tu perspektíva pracovných miest. E, tu musíme zohľadiť, máme COP21, závery a kolegovia, dovolte mi povedať, že je tu dokonca i spojenie s TTIPom, E, kde sa to objavilo v USA, nie v Európe. Ďakujem. Ďakujem. Slovo dostane pán Ertuk. Minúta. Ďakujem pekne. Pani predsednička, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Pani komisárka, myslím, že loptička je na vašej strane, to musíme takto povedať. Komisia je zodpovedná za to, ako exekutíva, že tento problém v konečnom dôsledku, a je to preukázateľne problém, že treba nájsť spravodlivé riešenie tohto problému. Myslím, že je nespochybniteľné to, že čo vyšlo z technického grémia a to, čo ste predložili vy, nie bolo akceptovateľné. To myslím, o tom nemusíme diskutovať. Čo by som chcel, eh, pani Bienkovská, od vás počuť, sú dve konkrétne odpovede na dve konkrétne otázky. Princíp Real Drive Emissions pri spracovaní eh, schvaľovania typov chcete eh, predložiť a prijať tento mesiac, áno alebo nie? A druhá otázka, prečo váš orgán, Európska komisia, počas celých rokov indície národných skúšobní eh, v tejto otázke ignoroval, pretože to by eh, bolo potrebné vysvetliť. Ďakujem. Ďakujem. Pani Gardini. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ja si myslím, že e, diskusia, ktorú tu vedieme, nás všetkých zjednocuje. My všetci ideme jedným smerom. Už veľmi dlho pracujeme na tom, chceme zlepšiť kvalitu ovzdušia a myslím, že e, tu nie je žiadna pochybnosť o to, že v posledných 10 ročiach sa zlepšilo ovzdušie v Európe, našťastie, ale musíme pokračovať v tomto úsilí. Ekológia musí ísť ruka v ruke s ekonomikou ako pred niekoľkými dňami sa e, písalo v talianskom časopise, pretože e, prílišný ekologizmus, ktorý sa snaží predávať zdravie občanom, poškodzuje týchto občanov. Ak by sme sa riadili tými, ktorí tvrdia dnes, že najlepším priateľom ekológie a životného prostredia a ovzdu- je priateľom ovzdušia, myslím, že by sme sa dostali do pace. Musíme hlasovať za túto namietku, pretože by prišlo k, k časovému sklzu, začali by sa rokovania a nemali by sme e, nemali by sme lepšie ovzdušie. Keď budeme hlasovať za, tak sa to začne okamžite uplatňovať, takže sme za to, aby sa odhlasovalo ďalšie veľké zníženie NOx, čo je jedna, jeden z nás najhorších príčin ochorenia a predčasných úmrtí. Takže Pozrime sa na to veľmi úprimne a hlasujme nie, aby sme hlasovali áno a potom budeme dúfať, že pomôžeme priemyslu, aby našiel ešte lepšie technológie, ktoré budú efektívnejšie a menej škodlivé. Ďakujem, pán Pauluči, jedna minúta. Pani eh, predsednička, eh, informujte prosím vás radu, že protestujeme proti neodôvodnenej neprítomnosti rady pri tejto rozprave. Myslím, že rada by mala viac rešpektovať prácu parlamentu. Je jasné, že laboratórne testy emisí NOx dieselových automobilov sú 3 až 4 krát nižšie než e, na ceste v, reálnom, v reálnej premávke, prevádzke. Nemôžeme zatvárať oči nad tým, ako sa znečistuje ovzdušie Celé roky sme klamali, potom prišlo ku škandále vo Volkswagene, takže vítame testy v reálnej prevádzke. Ni- nikto samozrejme nechce škrtiť automobilový priemysel, ale chceme byť seriózni. V roku 2007 Európska únia prijala limit 80 mg na kilometr. Ako môžeme pristúpiť na to, že v roku 2021 po 15 rokoch sa tento limit zvýši na 120. Nie je pravda, že nemôžeme toho urobiť viac. Naše zdravie eh, vyžaduje rozhodne odvážnejšie kroky. Nemôžeme strkať hlavu do piesku. Ďakujem. Pani Ajuso, minúta a pol. Ďakujem pekne. Pani komisárka, všetci chceme lepšiu kvalitu vzduchu a lepšie životné prostredie. A, ale myslím, že odmietnúť, eh, odmietnúť túto námietku by práve znamenalo, že by sme premeškali príležitosť zlepšiť e, situáciu v našich mestách a tomu, aby komisia prišla s návrhmi. To, čo dnes máme na stole, sú normy Euro 5 a 6 na to, aby prišlo zo, zosúladenia emisí s laboratórnymi testami, avšak v reál, pri reálnej prevádzke sa tieto emisie sú, sú oveľa vyššie, 4 až 5 násobné, preto je tu faktor konformity 4 viac menej a, je tu práve faktor, ktorý potrebujeme, je 1,5 roku 2020. Toto je najlepšie riešenie, ktoré máme v súčasnosti a nemôžeme toto riešenie odmietnúť. V súčasnosti nie je možné ich merať s väčšou spolahlivosťou. Snad sa nám podarí dosiahnuť e, podmienky, v ktorých to bude možné vidieť. Dúfajme, že nám technológia umožní lepším spôsobiť, urobiť predikciu. Realita však nie je takáto a preto odmietnutie e, by znamenalo omeškanie celého princípu o nejaké 2 až 3 roky. A my chceme chrániť životné prostredie s argumentami, ktoré e, len prichádzajú k záverom vyšetrovacieho výberu, ktorý e, stále dostatočne nefunguje. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Revo. Dalon, nech sa páči. De que l'on représente. Myslím, ambitieux, comment accepter l'acte d'exécution de la Commission qui revient à un niveau d'exigence ako môžeme po COP21 akceptovať e, vykonávací akt komisie, ktorý sa vracia pod úroveň Euro 6 s tým, že by to bolo príliš ťažko dosiahnutelné. Všetci vieme, že v skutočnej prevádzke sú 4 krát vyššie emisie ako v laboratórnych testoch. A všetci to vedia a všetci, ktorí sú v kontakte s automobilmi, sa chcú vyhnúť takémuto znečisteniu. My nežijeme v laboratóriách a preto potrebujeme testy v reálnej prevádzke. Ale predovšetkým nesmieme znižovať naše ambície, bojovať proti tým, ktorí jazdia príliš rýchlo. Preto sme navýšili rýchlostné limity. Nie, naopak, francúzska ministerka pre životné prostredie sa rozhodla, že zodpovední ministri v rámci rady zrevidujú tento návrh a tým pádom by členské štáty mali lepšiu príležitosť na to, aby dospeli ku kompromisu. Tým, že sa to odloží do februára, vám dávame možnosť, aby ste aj vy ukázali, že ste schopní robiť to, čo robíte. Ďakujem, pán Kampus, minúta. Ďakujem, pani predsednička, pani komisárka, dámy a páni tejto rozprave si musíme položiť nasledujúcu otázku. Tá námietka nás posúva dopredu alebo brzdí naše plány znižovania emisí v Európe. Ja si myslím, že dobre, že sa komisia zavezala k tomu, že sa vráti do parlamentu s jasnejším balíčkom opatrení a ak e, naplní svoj záväzok, tak budeme mať lepšiu príležitosť e, dosiahnuť e, tento cieľ, ktorý máme spoločný. To znamená obmedziť e, emisie dusíka e, reálnym spôsobom. No, musíme si dať pozor na tie revizné dĺžky, musíme byť naozaj tvrdí k priemyslu a musíme tiež pamätať na to, že zákony nesmú ísť rýchlejšie ako technológie, pretože inak e, ten výsledok nebude úspech, ale neúspech. A ten sa potom premietne do zdravia. My v Katalánsku si vždy prajeme, do nového roku zdravia prácu. My e, chceme čistú Európu, ale nechceme čistú Európu bez práce. Musíme byť realisti a musíme vytvoriť Európu, ktorá bude konkurencieschopná e, pri e, vytváraní pracovných miest s vysokou pridanou hodnotou a Európu, ktorá bude plniť dohody, ktoré sme prijali pred mesiacom v Paríži. A takúto Európu chceme a k takéto Európe dospieme zle a neskoro, ak sa schvália predmety tejto rozpravy a ak si to myslíme, tak sme proti e, týmto cieľom. Madame, Ďakujem, pani Schaldemose. Jedna pol minúty. Ja er helt enig i, by vi selvfølgelig skal have test. Ďakujem. My uh, musíme zistiť uh, reálne znečistenie autami a vieme, uh, že uh, testy, ktoré nie sú v realite, nestačia, e, ale nesmie možniť, aby to vedlo k tomu, že sa zvýšia limity oxidov dusíka. Tento návrh je kontraproduktívny a e, my pracujeme e, na balíku návrhov pre zlepšenie ovzdušia a zároveň vieme, že to je nutné. 400 tisíc 000 občanov v EU, 430 tisíc občanov v EU zomera predčasne kvôli znečisteniu vzdušia v EU a my protestujeme proti tomuto návrhu, pretože on umožňuje e, viac e, znečistenia vzdušia miesto toho, aby ju ho redukoval. Pani komisárka, musí to byť možné, musíme tu dosiahnuť viac a musíme byť schopní e, tu viac dosiahnuť bez toho, aby sme robili kompromisy a ohrozovali zdravie občanov. Pán Royal, pani komisárka, pani predsednička, kolegyne, kolegovia, je to naozaj dobrodružná debata, ktorú to vedeme. E, my sme e, odsúhlasili e, limity a všetci vedia, že sa merajú v testovacej prevádzke a nie v reálnej prevádzke a potom prišiel tento škandál s Volkswagenom a potom komisia stále pracuje na tom, ako ustanoviť e, lepší testovací proces a potom e, hneď e, odsúhlasila návrh členskými štátmi, takže rýchlo reagovala a predložila spôsob reálneho merania. Mali by sme za to chváliť komisiu a miesto toho ju praňujeme. na. My e, konečne e, máme e, reálne testovanie, všetci to chceli a e, my e, teraz e, máme hodnoty, ktoré sú technologicky reálne a rozumné a je to rýchlo a e, jediný e, zodpovedný za to, ak v budúcnosti sa zhorší zdravie občanov v Európe sú tí, ktorí tu predložili túto námietku, aby to bolo jasné, že tí, ktorí tento návrh e, komisia rady odmietajú, sú zodpovední za to. E, roky budeme mať e, horšie hodnoty na cestách, to je jasný z to veci. Tí, ktorí spolupracujú a ktorí sa starajú to, aby teraz prišlo rýchle riešenie, zlepšuje kvalitu, sa zrejme tak, ako si to vysnívali, ale aspoň lepšie a potom krok po kroku, ako komisia povedala E, to môžu ďalej rozvíjať. E, takže ľudia, e, rozhodnite si medzi praktickými činmi a pomocou a tancovaním. Now... Uh, Ďakujem. Teraz ideme k spontánnej rozprave Catch the Najprv pani Šajte Pirek má slova. Ďakujem, pani predsednička. Ja chcem mojim kolegom um, navrhnúť riešenie a chcem sa pýtať, či komisia rada nám môže dokázať, že um, toto zvýšenie uh, zhody uh, na 150 je aj právne uh, reálne, pretože to by prinieslo aj um, právne meškanie. A to nám povedali naši právni poradcovia. Takže je to prekračenie o 30% a to e, je e, rozdiel, ktorý sme určili pri týchto prednostných e, meračoch a týmto keď obhajujeme návrh komisie s katalizátormi, ktoré sú cenovo dostupné a v USA hlavní výrobcovia aut uvažujú o tom, že zabudujú dodatočné katalizátory, aby pomohli vyriešiť obavy ochrany životného prostredia. Um, um, kde je problém? Um, prečo uh, komisia uh, nepríjme to, čo prijalo priemysel v Európe? Ja som hovorila sa predstaviteľmi atomového priemyslu a povedali, že chcú byť príkladom, takže uh, toto určite nemôže byť vhodný návrh. Dovolte mi pripomenúť, že každý aj trvá len jednu minútu na osobu už meškáme, takže prosím, držte sa toho. Ďalší rečník je pán Bianco López. Ďakujem, pani predsednička. S e, pravy a e, falšovaní emisných výsledkov Volkswagena e, spôsobili, že automobily premysleli v zložitej situácii a Európa je vodcom e, e, výrobe automobilov a e, v Španielsku to presvoje 2 milióny pracovných miest. Ako zodpovední predstaviteľia verejnosti musíme prijať opatrenia, ktoré umožnia posilniť naše svetové vedúcu pozíciu v automobilovom priemysle, zabezpečia pracovné miesta a dajú dvoru kupujúcim a tiež zabezpečia kontrolu a postupné znižovanie emisí na ochranu životného prostredia prostredia. E, myslím si, že e, testovanie v reálnych podmienkach e, premávky je povinné, povinnosťou aj záväzkom voči občanom a komisia to musí zdôrazniť aj čo týka potreby znižovania znečistujúcich plynov. Ďakujem, pán Polčák. Ďakujem, pani predsedkyni, za udelenie. Ďakujem pani predsednička za slovo. A ja si veľmi cením jednotné smerovanie, ktoré vyplynulo sa tejto diskusie. E, trochu mi chýba e, rada, e, že nesedí vo svojich hlaviciach, pretože to je znak, že si neúctievajú parlament, keď nie sú pri takejto debate, ale myslím si, že podstatné je, že keď nereálne testy výsledky z laboratórnych testov mali sa aplikovať e, na e, reálnu prevádzku, bolo základným zlyhaním. A ja si práve cením prístup komisie, ktorý e, sa tu vyjadril. Myslím si, že schválenie námietky, ktorú by sme mali schváľovať podľa návrhov predkladateľov, by viedlo k opačnému efektu, ako oni chceli. Takže ja som proti námietke, ktorá tu bola predložená. A ja si samozrejme cením kvalitu zdravia a ochrany spotrebiteľov a aj obzúčaná. No nemôže to ísť týmto spôsobom takto proti záujmom udržateľného rozvoja. Thank you. Grappini. Ďakujem pani Grappini. Doamna președintă, stimați colegi, doamna comisar. Pani predsednička, vážení kolegovia, komisárka, naozaj prvé pozorovanie, ktoré by som chcela zdôrazniť je, že rada je tu neprítomná. Ehm, náš záujem by mal byť rovnaké, mali by sme byť tu všetci prítomní. Moji kolegovia, majú pravdu, keď hovoria, že chceme zvýšiť eh, kvalitu ovzdušia. A to nie len v automobilom priemysle. Ja sa veľmi zdráham, pretože keď odmietneme to, čo komisia navrhuje, to znamená testovanie emisí v ozajstnej prevádzke, to by znamenalo, že by sme pokročili. Neviem, či toto riešenie, a tento odklad by bol prospešný pre spotrebiteľov. Nemyslím si, že toto riešenie a preto sa zdrahám a mali by sme si to dvakrát premyslieť, keď odhlasujeme tento návrh e, naredenia. Komisia by mala ďalej rozpracovať tie parametre. E, Ďakujem pekne, pani predsednička, hovorí pán Demesmaker. Áno, investigatívni žurnalisti, to je super, že ich máme, lebo sa ukazuje, že možno aj Opel podvádzal a je tu snaha urobiť softverový upgrade a takýmto spôsobom tie modely zlegalizovať, tak povediac. A jeden investigatívny novinár toto celé odhalil. Čiže naozaj je na čase brať e, e, do úvahy spotrebiteľa jeho záujmy. On sa musí rozhodnúť, buď to auto s väčšou, väčším výkonom, alebo bude o rok dlhšie žiť, o rok dlhšie si požije. E, ja by som sa rád rozhodoval na základe zdravia môjho a mojich detí. Nechcem nechať rozhodovať automobilový priemysel. Čiže naozaj musíme konať v záujme našich spotrebiteľov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Času nie je veľa, modrých kariet sa zdvihlo veľa, ale čas nie je, takže uh, s týmto postupom budem musieť skončiť. A teraz v mene Envy dostane slovo pán Javor, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Kolegyne, kolegovia, pani komisárka. Ja som tu z toho vycítil, že sa z profesionálneho hľadiska zhodneme na tom, že faktor konformu, ktorý navrhuje komisia, že to je vtip, nerealistický, hoci komisia mm, má pocit, že je to v poriadku. Kolegovia o tom presvedčení nie sú. Veľa sa tu hovorilo o oddialovaní, ale mm, Postavme sa realite. Rok 2019 to je platnosť e, nariadenia, kedy má začať. Čiže myslím, že máme ešte čas e, to nariadenie zlepšovať a povenovať sa e, trochu vylepšení vylepšeniu toho textu, aby lepšie chránil zdravie našich občanov. A potom tento prístup, e, buď toto berte, alebo nie, no, to je prístup komisie uplatňovaní voči parlamentu, ktorý nepovažujem za demokratický demokratické rozhodovanie. Takže ja vás poprosím o podporu tejto námietke. Komisia a by sa mali vrátiť k rokovaciemu Eh, stolu a zlepšiť eh, eh, to, ten text. Takže prosím, nebuďme len realistami, buďme odvážni a zlepšujme životy európskych občanov. Ďakujem, ďakujem pekne. Teraz komisárka Bienkovská na záverečný príspevok. Ďakujem pekne, pani predsednička, poslankyne, poslanci. Ďakujem za vám vyjadané názory. Samozrejme, že rešpektujem a chápem vaše obavy. A vrátila by som sa k tej otázke, alebo k tým otázkam, ktoré sú snáď najdôležitejšie. Chcela by som zdôrazniť, že komisia žiadne signály neignorovala. Ani v roku 2006, keď sme pripravovali návrh Európe 6, aby sa znižili emisie, ale išlo o laboratórne testovanie. To je potrebné zdôrazniť. Ani v roku 2012, keď eh, išlo o GRC. GRC vtedy poprvýkrát poukázalo na to, že je tu problém z RDE. A to pozitívne hlasovanie. Ja naozaj chápem eh, vaše obavy, ale myslím, že pozitívne hlasovanie musí byť završením tohto procesu. My nemôžeme prísť s novým návrhom, pokiaľ ide o faktor konformity. Poprvé preto, lebo členské štáty to nepodporia, oni svoj stanovisko nezmenia. Po druhé, naozaj by to veľmi spomalilo celý proces. A aby som to povedala jasne, ak nebudú v roku 2017 platiť pravidlá, tak ostane zachované status quo. Čiže tá situácia bude taká, že tie emisie budú naďalej 4 či 5 násobné, keď sa zohľadní RD. Takže budeme mať štvornásobné emisie. Zamietnutie povedie k tomu, že keď sa nebudú platiť žiadne pravidlá. To budeme musieť našim občanom vysvetľovať, prečo je to 500 mg na kilometr NOx a prečo sme neurobili nič, aby sa to znížilo na tých 168 mg. Snad sa nám podali dopracovať ku konsenzu. Ja by som rada načetla cestu k takémuto kompromisu. Komisia môže pred plenárnym hlasovaním budúci týždeň prísť s deklaráciou e, s tým, že teda vlastne sa zaviažeme k tomu postupu, ktorý som dnes opísala, teda že áno, tá výročná revízna klauzula sa bude aktivovať čo možno najskôr budúci rok, pokiaľ je ten faktor konformity, čiže ako by tam bol ten druhý e, faktor konformity e, znížený. Toto môžete považovať za môj osobný záväzok. A po druhé, že posilníme systém e, typového schváľovania na základe RDE. To sú dve veci, ku ktorým sa môže dnes zaviazať bez toho, že by sme ku faktorom konformity prišli s novým návrhom. Ja teda dúfam, že toto vás uspokojí, aspoň čiastočne, že budete môcť hlasovať e, pozitívne, pokiaľ ide o návrh o RDE, keď bude to hlasovanie o 2 či 3 týždne. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Týmto uzatvárame túto rozprávu. Máme návrh uznesenia, o ktorom sa bude hlasovať vo februári. Takže rozpráva je týmto uzavretá. Máte faktickú poznámku? Niečo k rokovaciemu poriadku? Pán Gebrandy, nech sa páči. Áno, áno, pani predsednička, my sme si vypočuli pani komisárku, tá tu odprezentovala nejaké záväzky do budúcna, ale to rozhodnutie, ktoré bolo ORD prijaté, je rozhodnutie Rady a komisie rozhodnutie rady a komisie, čiže keď rada nepríjme podobné záväzky, tak záväzky zo strany komisie nemajú až takú hodnotu, takže mohli by ste prosím v tomto zmysle vyzvať radu, aby ona reagovala za svoju stranu. Chceli by sme teda od dnes neprítomnej rady písomnú odpoveď. Ďakujem. Áno, ďakujem pekne, pán Gerbrandy. Veď to nebolo podľa rokovacieho poriadku faktická poznámka, veď to bolo politického charakteru vystúpenie, že áno. Ďalší bod. Správa z výboru pre kultúru. Úloha medzikultúrneho dialogu, kultúrnej rozmanitosti a vzdelávania pri propagovaní základných hodnôt EÚ. A slovo dám, keď to nájdem.